Diskusia je e, týmto uzavretá. Na túto tému nasleduje správa Pabla Zalba Bidegajna a Gerbena Jána Gerbrandyho o vyšetrovaní merania emisí v automobilovom priemysle. Slovo má e, pán spravodajca e, Zalba Bidegaj. Nech sa páči, Pablo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pred asi rokom pripustil Volkswagen pred úradmi pre životné prostredie USA, že používa špeciálne maskovacie zariadenia, aby prešiel emisnými e, testami a dostal homologizačné povolenia v USA. My, ma, my si kladieme otázku, prečo tento škandál nebol e, objavený, alebo tieto e, skutočnosti v EÚ, prečo EÚ nebola v stave tento podvod e, objaviť v tak veľkom rozsahu. Odpoveď na túto otázku jednoduchá nie je. Treba tu však hovoriť o mnohých faktoroch. Chýba tu v prvom rade Európa, jednoducho integrácia nesmerovala dostatočne ďaleko. Som presvedčený o tom, že keď Spojené štáty, keď boli Spojené európske štáty, tak takýto škandál by nebol mohol vzniknúť. Avšak, keďže eh, keby tu eh, boli takéto štáty, tak tie eh, milióny ľudí, ktorí každodenne cestujú autom, by boli lepšie chránení Avšak, keď chceme jednot, keby sme mali jednotný e, právny systém, tak európsky spotrebitelia vo všeobecnosti by mali lepšiu ochranu spotrebiteľa. Sú tu však i ďalšie faktory, ktoré vyjasňujú dnešnú situáciu. V prvom rade uh, je to teda faktor, ktorý prispel ten, ten, ten vágny prístup eh, postup pána Ferhojgena ako komisára. To prispelo eh, k tomu, že sa neobjavili tieto skutočnosti, že eh, tu musíme tiež kritizovať to, že pán Verheugen teda, hovoril s tedajšími poslancami, hovorili o kompromise, ktorý nebol dostatočne dotvorený, pretože potom Komisár eh, Tajani prebral toto portfólio a snažil sa eh, o ambicioznejšie zákonodárstvo, pokiaľ ide o znižovanie eh, počtu objemu dusíkových emisí. Prijala sa správa, kde sa skonštatovalo, že sú rozdiely medzi e, testami a e, e, v laboratóriách a v skutočných jazdných podmienkách. Dôležité je pozrieť sa teraz na budúc- do budúcnosti a občania tu naozaj od vyšetrovacieho výboru očakávajú, aby sme vyjasnili skutočné skutočnosti, ale prišli aj s návrhmi, ktorý by, ktoré by v budúcnosti sa vyhl- nám pomohli vyhnúť sa takýmto E, udalostiam. Všetci mi určite potvrdíte, že sa osíme práve o takýto cieľ. Ide nám o to e, ujať sa novej šance. Automobilový priemysel jednoducho potrebovala si takúto krízu, aby sa prispôsobil 21. storočiu, že mm, treba hľadať nové formy mobility, 12 miliónov rodín e, závisí od pracovných miest e, v dopravnom priemysle. Musíme e, zabezpečiť lepšiu budúcnosť, nielen príjmy. Tento škandál sme mali určite odhaliť už skôr. Teraz sa však snažíme vyjasniť pravdu a postupovať e, s orientáciou na e, budúcnosť. V budúcich mesiacoch budeme ďalej určite dobre spolupracovať s holandskými kolegami, s ďalšími kolegami z výboru EMIS. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Slovo má teraz e, druhý pán spoluspravodajca na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem. Začnem E, s tým, že poďakujem pánu spolupracovi Pavlovi Zalbovi za výbornú spoluprácu. A teším sa na spoluprácu i budúcich mesiacov. Táto predbežná správa je len e, procedurálna v prvom rade. Je tu aj dôvod preto, pretože naša práca len začala. Je tu však silné politické posolstvo. My totiž vyzývame komisiu, aby pružnejšie spolupracovala s našim e, výborom tak tomu bolo, keď sme prijali túto predbežnú správu vo výbore. Musím povedať, že odtedy komisia jednoducho sa veľmi zlepšila v spolupráci a dúfam, že budeme týmto eh, formou spolupráce i pokračovať. Náš, náš vyšetrovací výbor doteraz zhromaždil množstvo technických e, dokumentov, hovorili sme s výrobcami vozidiel, s výrobcami z emis- e, z, od výrobcov emisných technológií, odborníkov na software, akademikmi, e, mimovládkami a tie výrazné šest technické časti sme už absolvovali. A začali sme iba práve s politickou časťou našich e, vyšetrovaní. Mali sme vypočutie mnohých komisárov, zač, počnúť s bývalým komisárom Dimasom Potočníkom a Tajaným a včera večer ešte terajšia komisárka Vienkovská a pán Vela Rozhodujúce bude i naše zameranie na členské krajiny a tu sa veľmi teším na vypočutia s národnými ministrami v budúcich týždňoch. Úprimne vyzývam tých ministrov, ktorí ešte nepotvrdili svoju účasť, aby tak učinili. Európska demokracia tiež znamená, že národní ministri sa zodpovedajú za svoje pozície v Európe. Vypočujeme si tiež e, e, zástupcov amerických e, schváľovacích zariadení a inštancií. Zistili sme, že to nie je len za záležitosť Volkswagenu. I ďalší výrobcovia vozidiel zatvárajú alebo rušia, majú maskovacie zariadenia, ktoré sa po určitom čase či pri určitej teplote prepínajú do iného stavu, takže problém je e, nie len obmedzený na Volkswagen a preto to treba ďalej skúmať. Veľa otázok zostáva, pokiaľ ide o úlohu členských krajín. Vidíme tu, že implementácia pokrivkávala na Euró- úrovni európskej legislatívy a to je čosi, čo treba e, veľmi e, pozorne diskutovať s národnými ministrami. Ďalšou otázkou E, ktorú musíme ešte riešiť, je e, otázka, prečo tak dlho trvalo, kým, e, prečo toľko trvalo vytvínuť testy v reálnej prevádzke. Komisia v roku 2010 hovorila, že to bude trvať asi dva roky a všetci vieme, že vieme, to trvalo množstvo rokov, oveľa viac času. Tu musíme tiež skúmať, prečo tomu tak bolo a teda je tomu teraz rok po vypuknutí škandálu. Odvtedy e, sa udialo mnohé. Sú tu však milióny e, dízlových e, vozidiel na európskych cestách, ktoré momentálne legislat- momentálnu legislatívu nerešpektujú. To sme včera diskutovali s pani komisárkou Vienkovskou. Teší ma jej rezolutný prístup Týždne čakáme na postupy pre porušenie zákonov, ale e, na to sa musíme zamerať. Takisto stiahnutie vozidiel e, to za, za, naďalej je len na dobrovoľnej báze. Teším sa na budúce mesiace. Našu správu uzavrieme v marci budúceho roku. A dúfam, že budeme mať potom nielen závery z toho, čo sa udialo v minulosti, ale i určité poučenia pre budúcnosť, pretože to by práve mohla byť najdôležitejšia časť našeho vyšetrovania. Ďakujem pánovi spravodajcovi a teraz má slovo pani komisárka Bienkovská, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení členovia parlamentu. Toto je naozaj veľmi dôležitá diskusia. Som rada, že sa aj môžem zúčastniť. Chcem zaďakovať samozrejme obom spravodajcom za ich prácu Pracujú už takmer e, e, e, rok od teda vypuchnutia tohto škandálu okolo emisí. 8 mesiacov už funguje váš výbor, ktorý sa zaoberá touto témou a je to teda obdobie veľmi intenzívnej práce, nielen pre parlament, ale aj komisiu. A môžem vás ubezpečiť, že som urobila všetko, čo bolo v mojich sílách. Zasadzovala som za plnú kooperáciu a transparentnosť našej spolupráci a budem tak robiť aj naďalej, aby naša spolupráca bola e, úplná až do e, ukončenia práce e, vášho vyšetrovacieho výboru. Viem, že nie ste v niektorých oblastiach úplne spokojní, ale robíme všetko, čo je v našich silách a budeme tak robiť aj naďalej. Som naozaj presvedčená, že toto je skutočne najlepší spôsob, ako odhľovať všetky fakty a ako eh, prísť na to, aký je eh, najlepší eh, postup pre komisiu, pre členské štáty, ako by, zabezpečiť, aby automobilový priemysel bol moderný a dôveryhodný. Samozrejme očakávame, ale aj, že členské štáty budú rovnako transparentné a kooperatívne ako my. Komisia vyzvala členské štáty, aby e, sa e, e, venovali prítomnosti rušiacich zariadení v automobiloch, ktoré sú na ich cestách. Tu teraz 4 cest. Štáty Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko a Taliansko pripravili takéto správy. Tieto sú k dispozícii komisii aj širokej verejnosti. Od konca júla komisia e, postúpila parlamentu prvý prehľad národných e, vyšetrovaní, ale žiaľ nemáme zatiaľ úplný obraz. Údaje, ktoré nám postúpili členské štáty, nie sú úplné a ešte stále e, vykazujú veľa otáznikov, ktoré treba z technického pohľadu objasniť. Ja osobne som sklamaná spôsobom, ako veci zatiaľ stoja treba eh, naozaj eh, viac toho na to, aby sme tu eh, dospeli ke nezávislému hodnoteniu, čo sa vlastne stálo. Ja sa budem za komisiu naďalej zasadzovať v tomto smere. Chcela by som tiež sa vyjadriť paslami k rušecím zreniam, ktoré sú zariadené v EÚ už dlhšie než 18 rokov. Takže eh, z právnej stránky je situácia jasná. Výrobcovia žiadne eh, eh, agentúry, ktoré pôsobia v typovom schváľovaní, v tomto nemali doteraz pochybnosti. Ja som pripravená pomáhať pri koherentnom uplatňovaní pravidel všade na vnútornom trhu ja a moje e, služby v tejto súvislosti ponúkame praktické usmernenia e, pre národnú úroveň v oblasti typového schváľovania. E, veríme, že toto pomôže zabezpečiť koherentný prístup na celom území EÚ. Vieme, že kľúčovým problémom je vymáhanie práva, ktoré je momentálne platné a e, problematický je to aj nedostatočný dohľad nad e, trhom nový e, systém dohľadu, na čele ktorého, na vrchole ktorého by bola komisia, ktorý bol prepojený so sankciami, je veľmi dôležitý na to, aby sme prekonali dnešné nedostatky. Je tiež kľúčom pre znovu nastavenie dôvery našich občanov, ktorá bola veľmi silne nahlodaná. E, máme tu návrhy Európskej komisie z januára tohto roka. Teraz e, je na ťahu parlament a rada. Zatiaľ ešte nedošlo k žiadnemu rozhodnutiu na úrovni e, rady. Veríme, že čo najrychlejšie sa to zmení, aby bolo možné tento návrh čo najrychlejšie prijať. Zdráhanie a odpor voči zmenám Ehm, ehm, sú smutné, nebne. ne, ja verím, že parlament bude e, rýchlo pracovať na tomto návrhu a výbor e, EMIS určite zdôrazní, ako dôležité sú takéto e, zmeny pre zlepšenie aktuálnej situácie v oblasti týchového schváľovania. Treba sa samozrejme vysporiadať s minulosťou, ale je rovnako aj dôležité, aby sme vydlaždili cestu pre e, budúcnosť, inak rok intenzívnej e, práce nepriniesie uspokojivé výsledky vo forme hmatateľných zmien. Budeme vás naďalej plne e, podporovať aj v budúcich mesiacoch vašej práce a e, opäť opakujem, že komisia víta vašu e, prebežnú správu a víta a želám vám veľa úspechov aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Ďakujem, pani komisárka. Teraz si vypočujeme e, vyjadrenia politických skupín. Ehm, nemáme však dosť ehm, času a chceme začať s hlasovaním skôr, preto e, nebudeme využívať postup modrých kariet. Slovo má na dve minúty pán Karinč mene EPP. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. 6 mesiacov e, ubehlo Eh, počas nich sme si vypočuli veľa expertov, eh, svetkov, vyjadrení zo strany univerzit, mimovládnych organizácií, eh, dodávateľov, výrobcov, automobilov, aj zástupcov Európskej komisie, aktuálnych a minulých. Čo sme sa dozvedeli? Hlavne teda, ako sme sa dostali do dnešného bodu, v ktorom sa momentálne nachádzame, ako sa nám stalo, že v Európe z ideologických eh, dôvodov sme si tu stanovili eh, eh, klimatický cieľ znižovania emisí CO2. A na základe toho sme sa snažili ovplyvniť dizlové motory, ale aj správanie spotrebiteľov. Ale niečo sme ignorovali. Eh, naftové motory majú nižšiu spotrebu CO2, ale oveľa eh, vyššie emisie eh, oxidov dusíka. aj iné emisie, ktoré sú veľmi škodlivé pre ľudské zdravie. Takže ignorovali sme iné negatívne dopady na zdravie. Keď norma Euro 6 e, bola prijatá v roku 2007, problém emisí e, nebol vyriešený e, problém, že v, počas praktickej jazdy tieto emisie boli veľa vyššie než počas testovania. Teraz sa musíme poučiť z tejto ideológie. Nemôžeme nevnímať aj ostatné e, faktory. Musíme zohľadňovať emisie e, počas reálnej jazdy a musíme lepšie koordinovať e, postupy členských štátov. Za SND má slovo pani Van Bremt na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, vážení kolegovia. Ako komisia správne povedala, eh, ubehol rok od vypoknutia škandálu Volkswagen, vtedy sme boli všetci úplne šokovaní eh, z dôvodu správania eh, jednej z najväčších jedno z najväčších e, európskych e, podnikov, ktorý sa snažil e, zvyšovať svoje profity na úkor planéty a ľudí. A boli sme šokovaní, že to neboli naše európske inštitúcie alebo orgány dohľadu nad trhom alebo typového schváľovania, ale že sa na to prišlo v USA. A tak sme právom sa rozhodli, že e, vytvoríme vyšetrovací e, výbor, ktorý by sa zaberal e, touto témou. Je to prvý svojho druhu za viac než 10 rokov mm, pretože chceme zabezpečiť, že sa dopracujeme naozaj k pravde. Cieľom tohto vyšetrovacieho výboru je aj vytvoriť znovu dôveru v naše európske produkty, aj legislatívu. Sme momentálne v polovici cesty a prišli sme na to, že nejde len o Volkswagen, ale aj mnohé ďalšie E, e, firmy využili právne medzery a e, vypínajú vlastne zariadenia, používajú rušiace zariadenia. A po desiatich rokoch máme teraz tu viac emisí a náš právny systém nie je rešpektovaný. To je výsledkom našej práce emisie sú 4 až 5 krát vyššie, takže určite budúci e, vývoj e, z časti e, napraví tieto chyby, ale musíme zohľadňovať, že treba aktuálnu situáciu upraviť. Na naše trhy sa denne dostávajú nové automobily s rušiacimi zariadeniami, ktoré majú vyššie emisie a budú na cestách veľa budúcich rokov treba riešiť situáciu na úrovni členských štátov. Ako predsednička výboru eh, verím, že všetci spoločne spolu s komisiou a s členskými štátmi eh, na výbore EMIS prekonáme rozdiely medzi našimi politickými skupinami a eh, zjednotíme sa pri hľadaní riešenia pre tento problém. Ďakujem za skupinu EKR, má pán Helkel. Vážené dámy, vážení páni, Popri kriminálnemu správaniu po kriminálnom e, správaní Volkswagenu doniesol e, tento škandál na svetlo sveta aj zanedbanie e, na strane komisie. Samotný nemecký komisár, pán Verheugen, predchodca pani komisárky, musel na môj dopyt priznať, že naše úpravy boli nedostatočné, že boli príliš vágne. Smernice v USA týkajúce sa emisí e, sú veľa prísnejšie ako tie európske. Napríklad e, sa už e, správne povedalo, že tento škandál bol odhalený v Amerike a nie v Európe. My teraz iba vyvodzujeme logické závery. Poprvé, vyzývame komisiu, aby v rokovaniach o TTIP zapracovala aj harmonizáciu emisných predpisov pre motorové vozidlá a aby sa eh, prevzali eh, tie vyššie štandardy eh, partnerov. To bude mať viacero výhod. Poprvé, zlepší to ochranu miliónov ľudí na oboch stranách Atlantiku, ochranu pred zdraviu škodlivými emisiami. Po druhé, náklady pre produkciu pri odlišných systémoch emisí sa znížia a takýmto spôsobom môžeme aj veľmi pekne demonstrovať, e, e, preukázať výhody znižovania emisí. Čiže takto by mohla komisia e, prispieť aj k akceptovateľnosti TTIP. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz v mene ALDE dostáva slovo pani Charanzová, 2 minúty 30, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Občanom EÚ zatiaľ nikto nepredložil objektívne a jasné odpovede teda fakty o tom, čo presne sa stalo. Mandát e, na konanie komisie formuluje jasné otázky prešetriť udané dlhania komisie a členských štátov. Mali byť prijaté opatrenia pre dohľad nad použitím e, toho manipulovacieho softveru a týchto odpojevacích zariadení, ale nebolo tomu tak. Malo byť zavedené meranie emisí v reálnej prevádzke, keby e, neboli odhalenia z USA, to by sme teraz nemali. V rámci vypočúvania Ehm, vystúpili experti, ktorí povedali, že ten problém bol dlhodobo známy, že dieslové auta nesplňovali v reálnej prevádzke emisné limity a že existovali rôzne proseky, ktoré umožňovali toto dosiahnuť. Európska komisia však odmieta akékoľvek pochybenie alebo omeškanie a vraj o možných podvodoch nevedela veľa otázok, ktoré sú stále otvorené. Bez jasnej odpovede na tieto otázky nebudeme schopní obnoviť dôveru európskych spotrebiteľov. A toto ja osobne považujem za jeden z hlavných cieľov našho úsilia. Preto chcem vyzvať spravodajcov, aby výsledný dokument, ktorý bude výsledkom správy vyšetrovacieho výboru, aby e, tento bol e, zrozumiteľný pre občanov EÚ. Každý občan, ktorý sa s výsledkami oboznámi, musí byť jasné, aké pochybenia vznikli a kto je za tieto pochybenia zodpovedný. Výsledné zistenia by mali byť takou bodkou za celým vyšetrovaním, takou hrubou čiarou. Mali by sme sa za vyšetrovania poučiť a naše ponaučenia premietnúť do ďalšej legislatívy v tejto oblasti, ako napríklad typové schváľovanie vozidiel alebo pravidla pre meranie emisí. Na naše výsledky e, čaká však aj automobilový priemysel, priemysel, ktorý v Európe vytvára viac než 12 miliónov pracovných miest. E, priemysel, e, pre ktorý ďalšie otálenie môže byť brzdou v ďalšom rozvoji. A ešte posledná poznámka. Mm, pozerám, že členské štáty, teda rada tu zastúpené nie sú. E, to je podľa mňa veľká chyba. Myslím, všetky inštitúcie by sa mali snažiť dopracovať k jasnému výsledku pre našich občanov. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz za GUE pán Cilikiotis na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Milé kolegyne, kolegovia, Náš vyšetrovací výbor má určitý program práce, e, teda našou úlohou nie je príjmať nejaké politické závery, kým tá práca nebola uzavretá, ale už tu máme určité indície, prebehlo viacero vypočutí, e, dostali sme viacero dokumentov a teda e, vidíme, že by malo dôjsť k jasnému prideleniu politickej zodpovednosti napríklad JRC už v roku 2013 poukazovalo na manipulácie pri meraní emisí, ale žiadne opatrenia neboli v reakcii na to prijaté. Komisia vedela, ale nerobila nič pretože nebola informovaná o konkrétnych príkladoch a členské štáty tiež e, nezvyšili kontroly. A bolo známe, že tie emisie v reálnej premávke E, sú vyššie ako tie vykazované, ale žiadne ďalšie kontroly e, v reálnych podmienkách neprebehli. E, čiže komisia nekonala, nekonali ani členské štáty, pokiaľ ide o implementáciu práva spoločenstva a uvalenie sankcií. A tiež sú tu aj v legislatíve nedostatky a tiež je tu veľký tlak automobilového priemyslu, lobby a tak ďalej. Toto umožnilo teda všetko manipuláciu emisných hodnôt a prípad Volkswagen nie je naozaj výnimkou. Kolegyne, kolegovia, my pokračujeme vo vyšetrovaní, ten tlak tiež pretrváva, budeme konštruktívne spolupracovať s, pred, s no, so spravodajcami, aby sme dospeli ku konkrétnym e, výsledkom a aby sme odhalili všetky podvodné konania, ktoré ku ktorým dochádzalo. A teraz na minútu 30 dostáva slovo pán Turmes. Nech sa páči. Nefunguje mikrofón? Nie, už som si to tu napravil. Ďakujem. Rok od vypuknutia škandálu Volkswagen. A nie je to len škandál Volkswagenu, ale celého automobilového priemyslu. Apríl, maj 2014 Americké údaje dostali detálne údaje o diskrepanciách, nevadili nič o týchto podvodných e, softveroch. E, a čo urobili e, vtedy americké orgány? Obratili sa na Volkswagen a požiadali ich o vysvetlenie. Môžete nám tie diskrepancie, tie rozdiely medzi emisiami nameranými v laboratóriu a tými v reálnej prevádzke vysvetliť? A e, Volkswagen klamal, klamal, klamal e, v septembri 2015. E, Spojen, americké orgány povedali, dobre, už sa nehráme. Volkswagen musel priznať podvody a musel začať stiahovať produkty USA. Prvé kolo, druhé kolo, tretie kolo Americké orgány mali jednu jednoduchú otázku, povedali, e, prosím, dokážte, že vaše emisie e, oxidov dusíka splňajú e, teraz po tom stiahnutí emisné limity. Volkswagen to nedokázal preukázať, preto teda došlo k ďalšej fáze kompenzáciám pre spotrebiteľov a kupujúcich. Čiže Obama a jeho administratíva nerobili nič iné, len svoju prácu. Máte priemysel, ktorý podvádza a je pritom pristihnutý. Ale čo sme urobili my? My v Európe. My sme mali rovnaké informácie ako americká strana, dokonca už o roky skôr. V zime 2009 2010 sme tieto informácie mali. Komisia ani členské štáty e, sa neobrátili na žiadneho výrobcu. Ani jeden jediný krát nepožiadali o vysvetlenie toho rozdielu medzi emisiami v laboratóriu a na ceste. Žiadne konanie, nič doteraz. Čiže komisia je tohto celého súčasťou. A ďalšia vec. To sťahovanie výrobkov z trhu, ktoré Američania nechceli. Eh, to teraz u nás má byť možné, čiže eh, podvody na spotrebiteľoch e, a nemecká vláda na to ešte dá svoje logo. A vy ste s ním prišli dnes. E, vôbec ste nekonali. Mohli ste konať v tejto veci. A tretia vec, tie kompenzácie. V Európe žiadne. Čiže aby som to zhrnul. Junckerová komisia sem príde, povie obnoviť dôveru, žiadne konanie pre porušenie napriek faktom, ktoré máte, nič pokiaľ ide o stiahnutie z trhu, nič pokiaľ ide o kompenzácie. Bez krokov Junckerovej komisie dôveru občanov, ktorú potrebujeme, ich ste nezískame. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz zostáva slovo pani Evi za EFDD. Nech sa páči na minútu. Ďakujem, pán predseda. Napriek eh, slavým očakávaniam, pokiaľ ide o efektivitu vyšetrovacieho výboru, si myslím, eh, že práca tohto výboru vynáša na svetlo mnoho eh, užitočných informácií, slabostí, neprehľadnosť celého systému, jeho kontroly. Jedna vec je určite jasná, rušiace zariadenia sú len špičkou ľadovca celého systému ale eh, chcem využiť príležitosť na to, aby som tu naplne verejne eh, povedala, že eh, správa o dieslových automobiloch Euro 5 v Taliansku, ktorú zrealizovalo Talianské ministerstvo dopravy, E, sa e, dá, e, teda doplňa prácu tohto vyšetrovacieho výboru. Pritom občania v EÚ žiadajú od nej zabezpečenie plnej transparentnosti. Správa nie je dostatočne úplná, prehľadná. Spomínajú sa tam odlišné postupy v odlišných prípadoch Automobily Fiat sú testované v e, laboratóriách Fiatu, iné značky v iných druhoch laboratórií. Úplne strácame stopy určitých modelov Fiatu a e, Jeepu. Tie jednoducho miznú z e, prehľadov z tabuliek. A sú to práve modely, ktoré sú vlastne spájane s najsilnejšími podozrievaniami obchádzania Sú to naozaj mod- modely, e, kde e, napríklad e, sú trikrát, zasa vyššie emisie oxidov dusíka. Teda táto správa z Talianska je naozaj úrážkou vyšetrovacieho výboru aj občanov EÚ. A teraz pán predsel v mene ENF, nech sa páči. Pán predseda, pani komisárka, popri tej skutočnosti, že Volkswagen evidentne porušil e, zákony. E, okrem tohto sme zistili v tých vypočutiach viacero veci. E, zistili sme, že komisia zjavne nevyužila kontrolné možnosti postačujúco, respektíve, že má obmedzené e, kontrolné možnosti a e, ani e, tieto nevyužíva postačujúco. Pani Bienkovská, už 4 roky počúvame chýry, dokonca viac než chýry, o tom, že nielen Volkswagen, ale aj iní výrobcovia aut e, sú zapletení do škandálov. Technické podklady Volkswagenu aj e, ďalších výrobcov ste si mohli nechať predložiť. E, zjavne ste týmto smerom nič nespravili. Tiež nám nedokážete vysvetliť, čo vôbec robíte, pokiaľ ide o štáty a ich povinnosť poskytovať informácie komisii. Žiaden systém zabezpečenia kvality, e, pokiaľ túto legislatívu ste neuplatnili. No a ak naozaj chceme e, naše zákony brať vážne, ak už sa tieto veci riešia európsky, tak musíme predsa mať aj takéto systémy zabezpečenia kvality. Miesto toho teraz kladieme dôveru, vkladáme dôveru e, do poznatkov e, z druhej strany Atlantiku a možno tu zohrávajú svoju úlohu aj odlišné hospodárske záujmy nás a USA. Nemali by sme sa spolahnúť na americké údaje, mali by sme sa dopracovať k vlastným poznatkom. E, nemôžeme to považovať za vybavené tým, že v USA až 15 miliard eur na očkodnom zaplatí Volkswagen. Ja si myslím, že e, je podzisťovať e, stav veci aj v prípade iných iných výrobcov. Ďakujem a teraz pán Gizek a dve minúty e, ako posledný v mene politických skupín. A poprosím všetkých kolegov, aby sa držali predelného času, lebo budeme mať e, problém začať e, na čas s hlasovaním. Takže pán Gizek, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka Bienkovská, kolegyne, kolegovia. Výbor EMIS e, je v polovici svojho mandátu. E, naozaj to bolo často veľmi technické, veľmi časovo náročné a som presvedčený, že sme už dosiahli určité pokroky. Pokiaľ ide o vecné spracovanie, mali sme ďalej ísť touto cestou, ale táto téma samozrejme e, má aj e, politický rozmer. Sú kolegovia, ktorí hovoria, že komisia a niektorí komisári o tom e, falšovacom softveri vedeli, ale ešte nemáme o tom dôkaz. Minulý týždeň dokonca ozneli špekulácie, že niekdalší komisár pre životné prostredie Potočník Tajani ho dokonca o tomto informoval listom. Ja ten list mám, eh, ale to neobstojí. Ja tu nevidím eh, žiadne eh, dôkazy toho. A bolo by to aj prekvapivé, lebo potočník vo výbore EMIS povedal, že on sám vôbec netušil o takomto softveri, čiže ako mohol poslať takýto list. A teraz teda druhý polčas práce výboru EMIS a ja by som bol za to, aby sme sa vyhli nejakým politickým hram ale aby sme legislatívne procesy lepšie e, upravili a zrychlili v komisii. E, pokiaľ ide NOX, tak komisia vedela, že sú rozdiely medzi laboratórnymi výsledkami a výsledkami na ceste, čiže potrebujeme naozaj legislatívne riešenia rýchle a Európsky parlament e, sa musí zasadzovať za testovanie emisí v reálnej prevádzke. Už to požadujeme 10 10 rokov. Celé to trvá veľmi rýchlo a na tom sa zhodla celá komisia. Myslím si, že eh, my teda musíme vecne veci eh, vyšetriť, eh, vyhnúť sa politickým hrám a po tretie legislatívu do budúcna naformulovať tak, aby neboli takéto podvody možné. Ďakujem. Honorevole Danc, per un minuto e trent. Na minútu a pol pán poslanec Danz. As, as has been said. Uh, Ďakujem. Toto je určite taký inventarizačný moment, kedy sa pozeráme na to, čo všetko výbor zistil. V minulosti sa prijali rozhodnutia, ktoré nás zaviedli do oblasti k vyšším dusíkovým emisiám e, s vedlejšími e, účinkami. Ako tu viacerí povedali, je tu nedostatok e, informácií, dôkazov, pokiaľ ide o dopady dýzlových motorov na verejné zdravie. Súd, e, jedna z, jeden z dôvodov e, je tu ten e, obrovský vejar zodpovednosti, ktoré tu existujú. Nikto vlastne nevie zobrať plnú zodpovednosť za to, čo sa deje. Členské krajiny obvinujú EÚ, automobilové firmy obvinujúce ďalej, využívanie právnych medzier. A čo sme to teraz ale zistili, je, že je tu veľký rozdiel v interpretácii existujúcej legislatívy a komisia sa nemýli, keď hovorí, že musíme využiť to, čo sme tu zistili v tomto výbore, aby sme zabezpečili, že budúca legislatíva nebude, mať, nebude robiť rovnaké chyby, nebude mať rovnaké medzery a príležitosti pre dvojzmyselné interpretácie. Musí to byť jasná legislatíva. Chcem poďakovať na záver kolegom z celého politického spektra. Je rozhodujúce, aby sme spolupracovali aby toto nebol nejaký politický zápas medzi pravicou a lavicou, pretože my e, sme tu e, zodpovední, zodpovedajúci sa verejnému zdraviu, verejnému spotrebiteľovi. Pán Demesmáker, ďakujem, podporujem e, túto predbežnú správu. Som podpredsedom vo vyšetrovacom výbore. Máme tu veľmi ekologické vozidlá e, v laboratóriu a v skúšobných miestnostiach, nie však v praxe, takže sme sa minuli cieľom v politike, preto sa ne, pretože sa nepostupovalo rozumne, aby sa e, dosiahlo dodržiavanie pravidel a ochrana verejného zdravia. Je tu teda priepasť medzi pravidlami a implementáciou. Technológie sú určite disponibilné, aby sme tie dnešné e, dusíkové emisie E, zrealizovali aj v rámci Euro 6 bez negatívnych dopadov na emisie CO2. Nie všetky e, e, medzery v legislatíve sa očividne zaplátali, pretože je tu možnosť deaktivizácie. Otázka znie, od akej teploty sa smú tieto zariadenia vypnúť. Teda aký je účel týchto kontrol? Sú to neustále pochybnosti, pokiaľ ide o ochranu verejného zdravia, prioritu má vyjasňovanie pravdy, východiska pre budúcnosť a čo najlepšie e, využitie čo najlepších technológií. Ďalší rečník na dve minúty. Pán Torvalc? Ďakujem, pán predseda. I ďakujem vám, pani komisárka. Pohovorím asi v švedštine, kvôli verejnosti eh, eh, u nás doma. Je to tu veľmi, zaujímavé, eh, veľmi zaujímavá, ale trošku aj trápna situácia, pretože v Spojených štátoch je situácia celkom vyjasnená a občania, spotrebitelia um, demonstrovali jasnú podporu, že sa jasne ukazuje, že E, že používal Volkswagen tie vypínacie zariadenia. V Európe je situácia úplne iná. Tu e, máme nielen tieto tie vypínacie zariadenia, ale aj tie tzv. maskovacie, e, ten výkon pri vypnutom stave a spotrebitelia nemajú tie dostačujúce informácie, ktoré by potrebovali a to predsa ukazuje, že e, možno sú tu i ďalší viníci než len Volkswagen. Pre spotrebiteľov totiž a pre výrobcov vozidel je veľmi dôležité, aby sme tu mali jasné e, odkazy, že členovia komisie v tomto procese e, nefalšovali. E, Ak to dokážeme dokázať, tak komisia bude zodpovedná i za to, že spotrebitelia jednoducho potom dostanú príslušnú kompenzáciu, pretože spotrebitelia jednoducho potom budú mať určité e, straty a preto je dôležité, aby komisia túto tému prijímala s maximálnym rešpektom a vážnosťou a preto by sme mali dostať potrebné informácie. Ďalšia rečnička, pani Kurán. Ďakujem pekne. E, zníženie emisí v doprave je veľmi dôležitým cieľom. Komisia je tu veľmi ambiciozná. Snívame o, e, o doprave bez, e, alebo s nižším množstvom emisí, ale akokoľvek, mm, akokoľvek sa snažíme, je to veľmi ťažká cesta. Len v Európe je to 400 tisíc úmrtí, ktoré súvisia s, tým, s touto problematikou. 400 úmrtí, ktoré súvisia s touto problematikou. Veľkou výzvou je to, aby sme znovu nastolili dôveru. Všetci musíme demonstrovať, čo môžeme urobiť. E, automobilový priemysel musí pripustiť e, skutočnosti. Musíme spolupracovať, aby sme mali dostatočne prísne pravidlá, aby sa tu nerobili manipulácie. Musíme prejsť e, celým tým procesom, musíme sa poučiť z našich chýb a využiť informácie, ktoré by v budúcnosti takýmto udalostiam zabránili. Ďalší rečník, pán Eichhout. Ďakujem za účasť, pani komisárka. Ak sa môžeme z niečoho po pol roku poučiť, tak je dôležité povedať, že všetci experti hovoria, že nie je tu nejaký technický dôvod e, na e, vypínanie týchto, e, týchto strojov na ochranu motorov a tak ďalej Všetci výrobcovia eh, využívajú software na vypínanie týchto technológií. Len Volkswagen bol eh, obvinený za použitie týchto maskovacích zariadení, ale Fiat používa, vypína sa to po 22 minútach, alebo iní výrobcovia pri teplote nižšie ako 17 stupňov. Žiaden ďalší výrobec, výrobca nie je eh, pritom vinený za tieto zariadenia. Potrebujeme skutočnú akciu zo strany komisie a e, dôležitejšie je, ale to sú tu stále vozidla, ktoré v týchto okamžikoch chodia po našich cestách. Treba naozaj mať európske stiahnutie, cel, celoeurópsky zákrok stiahnutia týchto e, znečistujúcich aut z našich ciest. Za, na minútu a pol teraz pán Helmer. prvom rade chcem poblahoželať kolegom, pretože táto rozpráva, ako ju počúvam, je oveľa zaujímavejšia než tá predbežná správa, hoci túto jednomyselne predložil výbor. Je to veľmi e, zvedavá správa, pretože takmer nemá obsah. Je veľmi e, refle- reflexívna e, a odsek 1, kde sa výbor sám seba vyzýva, aby splnil svoj mandát. To je jednoducho e, redundantné. Tiež to e, využíva formálnu, e, alebo žiada formálnu spoluprácu komisie. A jedno, jedno slovo v správe je zaujímavé. Je to odsek 4, ktorý žiada vlády, parlamenty a kompetentné úrady a členské krajiny, aby prijali určité kroky. Nie je predsa vôbec záležitosťou tohto dočasného výboru tohto parlamentu, aby od suverených vlád vyžadoval akúkoľvek akciu nech len zavládne skutočná slušnosť a postupy. Myslím si, že keby to nebolo obsiahnuté v správe, boli by sme ju podporili, ale v tejto forme ju podporiť nemôžeme. Teraz má slovo pán Jalk. Kolegovia, chcem poblahoželať našemu výboru k e, prácam, ktoré odviedli e, veľmi podrobné a, a dôrazné správy, pokiaľ ide o kontrolu emisí znečistujúcich naše ovzdušie. Naša práca zameraná na technické otázky e, nerešpektuje skutočnosti, že tieto odhalenia k Volkswagenu sú v kontexte ekonomickej vojny medzi Amerikou a Európou, kde e, sú tu e, obvinenia tohto nemeckého výrobcu. Chcem pochopiť logiku tejto nefunkčnosti. Ten kontext je neustále rastúca, neustále rastúce nepriateľstvo kde v dýzlových motoroch e, naozaj e, Európska únia je brilantným výrobcom a preto e, chválim tú, tú časť správu, ktorá má ofenzívnejšiu politickú retoriku, než, než len technické údaje. A teraz má slovo pán Belet. Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno, kolegovia. polovica e, mandátu e, vyšetrovacieho výboru vlastne už prebehla a dobre sme, sa nám podarilo vyjasniť, ako tento škandál e, s tým klamlivým softverom prebehol a určite sa budeme vedieť tomu v budúcnosti vyhnúť. Máme, včera sa nám pri diskusiách podarilo konštatovať, že žiadna z inštancií ani parlament e, ne, nezohľadnil dostatočne, že tu pri týchto vozidlách e, sa e, dbá na tento software. Medzinárod, e, e, tie národné inštancie e, sú predsa príslušné za implementáciu európskych pravidiel. Pani komisárka, my očakávame, aby tieto kontroly boli presnejšie kontrolované. Aby tu bol dozor, eh, ako hovoril predrečník, mali by sme mať rovnaké východiskové podmienky pre všetkých v EÚ, preto eh, sú tu tieto kontroly Európa, eh, má tie najekologickejšie vozidla, ktoré dnes jazdia po našich cestách, pritom treba zostať. Mali by sme byť gestormi pri týchto technológiách. Sú tu vozidla, ktoré tieto emisné hranice e, dodržiavajú aj v reálnej prevádzke. Takže náš automobilový priemysel e, je v dobrej pozícii. Jednoducho treba zaradiť vyššiu rýchlosť pri implementácii technológií. Volkswagen nás všetkých ako spotrebiteľov podviedol a našou správou to treba odhaľovať a vyvíjať tlak na to, aby E, e, narástla dôvera spotrebiteľov plnou transparentnosťou. Je tu modrá kartička zo strany pána Frunzuliku. Akceptujete ju, prosím? Ďakujem, pán predseda, kolega. Vítam e, váš, vaš prejav a v skutočnosti chcem zdôrazniť, akú dobrú metodológiu a transparentnosť tento výbor používa. Ale mám súčasne otázku, ako chcete uh, E, e, ako si myslíte, že by tento výbor mohol prispieť k, e, k, k znovu nastoleniu dôvery spotrebiteľov, aby táto situácia sa už nezopakovala? Ďakujem, vážený kolega, za vašu otázku. Predovšetkým treba povedať následovné. Treba objasniť všetko. A e, komisia povedala včera, že určité e, ťaž, e, tajné dokumenty sa nemôžu zverejňovať. Mali by sme sa postarať aj o zmenu situácie v oblasti typového schváľovania testovania za reálnych podmienok. Tu musí dôjsť k rýchlým zmenám a treba sa sadiť aj za to, aby sa správne uplatňovalo už existujúce právo. Ďakujem pani Kristina Revold-Alon. Pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia, je zložité príjmať legislatívu, čiže možnosť vozidiel pohybovať sa v, prevádzke, v premávke a zároveň zdravie ľudí. Je potrebné uvedomiť si, že testy musia odpovedať podmienkám reálnej jazdy. Nemôžu to byť iba laboratórne testy. Trvalo 10 rokov, kým sme sa dopracovali k takýmto testom v reálnej premávke. Ale je ešte komplikovanejšie zabezpečiť rešpektovanie tých eh, noriem, kontrolovať to a sankcionovať. Situácia teraz je nepochopiteľná, teda aspoň v očiach občanov, ktorí eh, majú túto legislatívu dodržiavať. Bohužiaľ, ten reťazec kontrol, pokiaľ ide o verejné zdravie, nefunguje. Inštitúcie a Európa eh, nekonajú postačujúco a ja osobne som e, presvedčená Európanka, som presvedčená, že Únia musí urobiť potrebné kroky. Je teda potrebné jasne pripísať odpovednosť a ponaučiť sa zo škandálu, ktorému sa dalo vyhnúť. A všetci aktéry, e, aké by boli dodržiavali legislatívu, v plnom rozsahu, bolo by sa tomu dalo predísť. A je naozaj potrebné pripomenúť, e, prečo existuje výbor EMIS. E, je to obrana verejného záujmu. Nie je teraz o nejaké útočenie na priemysel, ale ide o to, aby sme si uvedomili, že sú tu sily, ktoré kladú ekonomiku nad všetko ostatné. A ide nám teraz o to, aby sme obnovili dôveru spotrebiteľov a občanov a zároveň garantovali čistú mobilitu, ktorá bude rešpektovať životné prostredie ľudí a zároveň tvoriť pracovné miesta. No a e, teraz ide o to, aby sme priniesli nejaký užitok pre všetkých. A toto bola motivácia, ktorá mňa ako tieňovú spravodajkyňu e, viedla k činnosti. A toto je podľa môjho názoru aj súčasť môjho mandátu. Ďakujem veľmi pekne. To pre vás. Už e, rok e, uplynul odvtedy, čo sme zistili, že Volkswagen podviedol motoristov na svete. Odtedy je otázka, ako sa to Volkswagenu podarilo bez toho, aby to regulačné orgány zistili. A to nielen voči európskym, ale aj svetovým. Ak e, toto dokáže takáto veľká firma, tak žiadny systém nebude 100%. Pokiaľ teda je takto jednoducho možné podvádzať, tak musíme hľadať nejaké iné riešenie. Máme momentálne nové výskumné modely, ktoré nám to umožňujú zistovať a po druhé, ten regulačný systém takisto sa snažíme prepracovať, ale musíme e, to riešiť inak. My sa samozrejme snažíme pouč- e, poučiť, ale máme systém typových skúšok, ktorý funguje na národnej úrovni a e, platí tam systém vzájomného uznávania, ale je to systém, ktorý treba presadzovať, ako povedal komisár, ako povedala komisia včera večer, každú administratívu na svete ten Volkswagen podviedol, nielen európske štátne orgány. Čiže my potrebujeme lepší dohľad e, nad trhom na národnej úrovni, na úrovni Európskej únie. Podľa nášho názoru ten systém v princípe je dobrý, ale treba ho presadzovať a nemali by sme to odkladať, aby sme zabezpečili dôveru spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Fária na dve minúty. Vážený pán predsedajúci, vážená komisárka, kolegyňa a kolegovia. E, sektor výroby motorových vozidel bojuje s veľkými, teda takto sektor výroby náhradných dielov bojuje s problémom kvality a problémom falšovaných dielov. Sú e, to problémy, ktoré vedú k napríklad zvyšovaniu, polu, e, zvyšovaniu znečistenia e, a toto, najmä v mestách, spôsobuje problém s, predčasným, s predčasnými úmrťami ľudí na ochorenia, ktoré sú spôsobené emisiami dusíkatých látok. NOx a tieto sa koncentrujú práve tam, kde e, ľudia využívajú túto mobilitu, e, teda vozidla so spalovacími motormi, teda v mestách, v mestských oblastiach. A my potrebujeme, aby Európa, Európska komisia fungovala efektívne a je to pre, podľa nášho názoru, nášho názoru jednoducho povinnosť voči európskym občanom. Tiež by sme mali podporiť fungovanie nášho odvetvia, aj keď niektorí jeho aktéry sa správajú nespravodlivo, neférovo. Priemyselnú aktivitu my podporujeme, ale je nepochybné, že táto aktivita bude možná len pokiaľ e, sa to bude diať na férovej, spravodlivej báze. My e, chceme, aby občania e, dostali to, čo žiadajú, teda kvalitný život v mestách. V mestách by mali dopravné siete a dopravné prostriedky byť udržateľné, čisté, ekologické a mali by využívať obnoviteľné zdroje. Mali by sme sa snažiť e, o to, o čo naši konkurenti. A je skutočne hrozné, že sa nám nedarí potlačovať napríklad takéto podvody s emisiami, ktoré, na ktoré ostatní upozorňovali. Mali by sme urobiť to, čo Američania. Identifikovať, kto je zodpovedný a podniknúť opatrenia, aby sme obránili, aby sme obhájili záujmy tak podnikov, ostatných podnikov, ako aj spotrebiteľov. Dúfame, že komisii sa to podarí a že pri najmenšom komisia bude veľmi dôsledne Ehm, vystúpať vo svojich vzťahoch s Európskym parlamentom. My vieme, čo sa má zmeniť na to, aby sme zabezpečili implementáciu legislatívy a ehm, zatiaľ sa to nedeje a ehm, Európa má naviac. Ďakujem. Pani Konečná, jedna minúta. Vážená, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, v slávnom seriále Yes Minister britskom sa hovorí, že ak nechcete, aby sa pravda dostala na vrch, aby sa všetko ututlalo, tak založite vyšetrovaciu komisiu a ja som veľmi rada, že Európsky parlament sa rozhodol skutočne využiť potenciál vyšetrovacej komisie, ale Dobré úmysly často sú nasledované trestom, takže tu musíme čeliť nespolupracujúcej komisii, výhovorkám e, výrobcov automobilov, prehadzovaniu zodpovednosti a tak ďalej. A vyšetrovací výbor e, pre emisie sa snažil odhaliť to, čo všetci dávno vieme, že o tom škandále sa dlhodobo vedelo, ale ho ututlávali všetci zas, zasvetení, všetky zainteresované strany. A navyše naražame na odpor tých, ktorí by mali byť povolaní na zodpovednosť a čelíme aj arogancii, ktorá nás však o to viac nutí odhalovať pravdu. Ja ďakujem všetkým svojim kolegyňam, všetkým svojim kolegyňam a kolegom za spoluprácu a chcem poďakovať osobitne predsedničke vyšetrovacieho výboru, ktorá svojou systematickou prácou dokázala, že je možné že sa e, naozaj dopracujeme k nejakému úspešnému koncu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pán Deli na jednu minútu. Pani Deli. Pani komisárka, pred rokom e, sa odhalil škandál Volkswagenu, e, stal sa z neho celosvetový škandál a rok po odhalení tohto obrovského podvodu sa nič neurobilo okrem vytvorenia nášho vyšetrovacieho výboru. Žiadne opatrenia neboli presadené, ani komisia to neurobila, ani členské štáty aby sa dodržiavali len európske protipolučné normy a tiež, aby sme chránili našich spotrebiteľov, našich občanov. Vidíme, že občan je eh, ponechaný na milosť a nemilosť eh, týmto podvodníkom, eh, ktorí svojvoľne znečisťujú naše cesty, naše ovzdušie Um, vieme, že um, opatrenia eh, proti členským štátom, eh, ktoré nesplnili pravidla homologizácie vozidiel, to je prvý krok, eh, ale napríklad franská, francúzska vláda, ktorá chráni Renault, ktorý je jeden z najvýznamnejších znečisťovateľov v Európe, musí prestať, tak aby sme predišli ďalším prípadom Dieselgate. Dieselgate. Musíme konečne zaistiť nezávislé vyšetrenie a taktiež európsky orgán na sledovanie dodržovania noriem v oblasti čistoty ovzdušia e, už stačili e, slova, už treba konať a zaviesť rázne opatrenia do praxe. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník. Pán Šulce, ďakujem pekne. Výbor už pôsobí od marca tohto roka a vypočuli sme si odborníkov, zástupcov mimovládok, tiež automobilového priemyslu, a tiež niekdajších komisárov. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí rýchlo potvrdili účasť. Až na jedného hostia e, sa to vždy podarilo. A teraz k výsledkom. Poprvé, musíme podľa mňa veľmi jasne rozlišovať medzi e, nelegálnym e, zariadením na vypnutie notifikácie a taktiež nesplním noriem ehm, v cestnej premávke. E, tieto nelegálne zariadenia e, sú už vo svojej podstate nelegálne, je potrebné trestať ich výsky, tam musí to stanovať legislatíva. Tiež e, je na mieste pochybnosť, či iba Volkswagen jediný sa dopustil takýchto porušení pravidel, keď sa pozriem napríklad na taliansku firmu Fiat, aké titulné stránky novín obsadzuje Fiat, tak podľa mňa na mieste aj tu preskúmať situáciu dôkladne ďalej. Po druhé, tie nové druhy merania znamenajú, že je ne, zmyselné uvádzať do praxe takéto podvodné zariadenia. Ehm, tu sme dosiahli naozaj zmenu v európskych pravidlách. Myslím, že sa uberáme správnym smerom a pán komisár Tajani e, sa o to tiež spolupričinil ďalej po tretie. E, čo sa týka ehm, súčiastok e, vozidiel od externých dodávateľov. Na toto sa podľa mňa v minulosti zabudlo a aj z našich vypočutí vo výbore vyplynulo, že aj v konkrétnych e, prípadoch bude potrebné povoliť takéto zariadenia na vypnutie notifikačného systému, e, pretože e, prax nám ukazuje, že je potrebné chrániť niektoré technické zariadenia vozidla pred automatickým vypnutím. Ešte jeden doplnok činnosti výboru vo všeobecnosti. Mal som pocit, že mnohí poslanci vo výbore mm, boli súčasťou akéhosi sprísahania proti komisii, proti automobilovému priemyslu. Um, chceli dokázať, že e, tieto konali proti záujmu spotrebiteľa. Myslím, že aj náš výbor dokázal, že to tak nebolo. Ďakujeme pekne. Teraz e, pán poslanec Paulucci. Ďakujem pekne, e, pán predsedajúci. Vyšetrovací výbor a jeho činnosť jasne dokázala, že škandál Volkswagenu je iba vrcholcom ľadovca. Nede tu len o Ehm, využívanie podvodných eh, zariadení. Ehm, presahuje to eh, tento rámec od roka 2007 až do roka 2011. Bolo všeobecne známe, že vozidlá na cestách mali eh, emisné hodnoty 7 či 8 násobne vyššie, než stanovala legislatíva. To sa zistilo v laboratóriách pri testoch e, typového schvaľovania. To malo samozrejme e, priamy vplyv na kvalitu ovzdušia v našich mestách. Je to ešte závažnejšie v tom zmysle, že technológia sa postupom času vyvíjala, aby sa znižovali emisie NOx. Musíme teda pokračovať v úsilí e, a v práci tohto výboru. Musíme zmeniť systém typového schvaľovania, aby bol efektívnejší a tiež musíme preskúmať situáciu v jednotlivých členských štátoch a lepšie nastaviť opatrenia na ochranu spotrebiteľa. Pán Zlotovský, ďalší rečník, ďakujem. Škandál, ktorý spôsobil vytvorenie tohto vyšetrovacieho výboru, spôsobil veľké škody. V očiach našich občanov sme stratili veľkú dávku dôvery. Došlo totiž porušeniu, priamom porušeniu eh, práv spotrebiteľa Taktiež však e, tu ide o budúcnosť e, celého tohto sektora, ktorý je veľmi dôležité pre európsku ekonomiku a európsky trh. V mnohých krajinách žiaľ napriek mnohým vypočutiam, ktoré prebehli, e, je ešte stále ťažko určiť, či išlo o chybu Volkswagenu, či išlo o zámerné podvodné konanie alebo či to bolo inak. Dúfam, že ďalšia činnosť výboru EMIS prinesie konkrétne a jednoznačné výsledky, kto bol priamo zodpovedný a kto by mal byť potrestaný. Nemali by sme pripustiť e, trvalejší úpadok celého tohto odvetvia. Pán López Bermejo. Gracias. Ďakujem, pán predsedajúci. Zdá sa, že e, je až príliš prezieravé e, nastavovať politiku podľa e, naftových motorov. My vieme, že e, existujú spôsoby, ako manipulovať emisie a rozdiel medzi znečistením vzduchu reálnym a tým prísľubom pre budúce motory. Toto zabezpečuje, že nikto nebude konať. My sme sa rozprávali s ľuďmi z automobiliek, s ľuďmi z komisie a obe strany sa snažia vyhýbať a e, ich názory, alebo teda ich postoje sú diametrálne odlišné a tie, štandard, tie technické štandardy, ktoré e, automobilky majú splňať, e, tie samozrejme splňajú na papieri, ale snažia sa im vyhnúť. A v tomto prípade išlo pravdepodobne e, len o vrchol ľadovca v tom, ako si veľké korporácie prispôsobujú úpravu legislatívu, ako ovplyvňujú legislatívu v Európskej únii sú e, predčasne, ale sú stovky e, tisíc predčasných umrtí kvôli emisiám NOx vo vzduchu a táto správa na tom zrejme nič nezmení. Ďakujem. Teraz pani Reda. Ďakujem za slovo. Zaznamenali sme aj určité deficity, mm, pokiaľ ide o tento výbor. A môžeme povedať, že aj reakcia komisie bola nedostatočná, pokiaľ ide o daný dokument. E, čo ešte horšie, e, poskytla sa ozaj veľmi smiešná forma vysvetľovania toho, prečo sa neplnia predpisy. Včera Pani komisárka Bienkovská vyjadrila svoj nespok- svoju nespokojnosť e, stanoviskom a konaním členských štátov. Pani komisárka, teraz je to práve pre vás šanca, aby ste dokázali excelovať. Tak ukážte e, to, čo treba. Nakoniec e, dokonca

Pán Ertug. Ďakujem. Ďakujem pekne. Eh, kolegyne, kolegovia, v posledných týždňoch eh, sme naozaj dôrazne dokázali, že tento eh, výbor bol naozaj veľmi naliehavo potrebný. Priebeh doterajších vypočutí nám ponúka nasledovné závery. Myslím, že Európska komisia um, odpovedá dosť vyhýbavo na naše otázky, dokonca na niektoré vôbec neodpovedá Európska komisia, ani nepozná svoju vlastnú legislatívu, nechce ju podrobne poznať a, a tiež nevie, aké právomoci má, respektíve nechce e, si uvedomiť, aké právomoci by mala. Je e, tiež veľmi jasné um, a dozaražajúce, nakoľko členské štáty neplnia platnú legislatívu Napríklad v spore o chladiacu tekutinu e, v automobiloch e, komisia okamžite zakročila konanie v prípade porušenia a v takejto veľkej e, rozsiahlej téme kde sa ukázalo, že 23 členských štátov porušovalo pravidlá, komisia nekoná. Komisia rozhodne nesie spolu zodpovednosť aj s týmito členskými štátmi práve preto, že nekoná. Girling, prego, minuto per lei. Ďalší rečník, minúta. Ďakujem za slovo a chcem poďakovať e, spravodajcom za túto predbežnú správu, aj keď nám nepovie až tak mnoho, ale v podstate načutáva, kadiaľ sa uberáme. E, e, ja som proste dokázala názrieť hĺbšie do toho dokumentu vďaka tomu, že mám skúsenosti s tým, že som bola spravodajkynia. A v podstate, keď sa pozrieme dva roky dozadu, a to bolo e, z generálneho a pre životné prostredie, e, jedna správa a preukazovalo sa na to, že jedno hovorili normy a iné boli výsledky priamo z e, testov v reálnej prevádzke. Takže bolo by ozaj vhodné, aby sa zistilo prečo. Jednak e, sme mali dočinenia s politickými aj technickými aspektami a myslím, že bude potrebné, aby nakoniec e, dospelo, aby sa dospelo k poučeniam aj v tom duchu, že treba dbať na zdravie našich občanov a svoju právomoc by komisia a príslušné orgány mali brať vážne, aby sa niečo takéhoto opäť nestalo. Ďakujem. Slovo pán Niedermayer, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, za minulý rok sme sa naučili mnoho, nielen o Volkswagene, ale väčšinou o tom, ako sa presadzuje právo EÚ a ako funguje zodpovednosť a právomoci medzi Európskou úniou a členskými štátmi. A táto lekcia bola smutná a bola sklamaním. Ale je najvyšší čas, aby sme veci zmenili k lepšiemu. Nepochybujem, že aj e, priemyselné odvetvie e, to do, nedokáže. Určite dokáže, ale potrebujeme čas. Myslím, že e, by sme sa mali sústrediť viac na budúcnosť a nie len to, že budeme stále ukazovať prstom. A musíme pochopiť aj základný fakt, o ktorý tu ide. Takže v prvom rade som presvedčený o tom, že len tie automobily, ktoré plnia všetky predpisy a požiadavky, len tie by mali byť e, dodávané na trh. Proste e, pravidla sú stanovené korektne a týmto sa vyhneme aj zdravotným rizikám, keď sa budú dodržiavať tie pravidlá. Existujú nakoniec technológie, ktoré umožňujú, aby automobily boli tzv. čisté. A vieme, že technika a technológia zaznamenala veľký rozvoj. No, na jednej strane samozrejme prebiehajú tie laboratórne testy a určite by bolo dôležité taktiež z hľadiska budúceho zlepšenia systému využiť aj náhodné skúšky, náhradné testy vybratých vozidiel. A verím, že budeme e, mať čoskoro k dispozícii lepší systém, ktorý bude na prospech všetkých. Ďalší rečník. Pani Schaldemoze na jednu minútu. Kristal, máte slovo. E, škandál, ktorý sa týkal softveru, ktorý e, bol inštalovaný do miliónov vozidel, ktoré sa dostali nielen na európsky trh, ale aj na americký trh, sa netýka len tej technickej stránky, ale má priamy dosah na zdravie a životy ľudí, pretože kvôli tomuto sa do ovzdušia dostalo obrovské množstvo e, dusíkatých zlúčení, no mnoho viac, než e, podľa legislatívy sa malo a e, hovoríme o 100 tisícoch predčasných úmrtí, najmä v mestských oblastiach. Toto je ten ľudský rozmer tohto škandálu. To je dôkaz toho, ako ľudia narábajú so životným prostredím a e, problém je v tom, že sme neodhalili tento problém skôr. E, nemožno však všetko hádzať na chybu systému. Každý, kto má nejakú zodpovednosť, tak sa aj snažil zbaviť a teraz bude musieť túto zodpovednosť vziať na svoje plecia od komisie po členské štáty až po výrobcov. A systém sa síce musí zmeniť, ale musí sa zmeniť k tomu, že, alebo takým spôsobom, že bude ešte skeptickejšie skúmať tvrdenia výrobcov a e, musím, musíme sa z neho poučiť tak, aby sme vybudovali nejaký nový systém, ale v prvom rade by tento systém mal pamätať na ľudia a životné prostredie. Ďakujem veľmi pekne teraz pán Tošenovský na jednu minútu. Vážený pane predsedo, pani komisár. Vážený pán predseda, pani komisárka. Prebiehajúca e, práca komisie EMIS poskytuje ozaj jasný obraz o technických parametroch e, spávacích motorov, hlavne dízlových. E, videli sme obrovské množstvo informácií nielen o technických aspektoch, ale aj o procesoch pri príprave a schválení potrebnej legislatívy. Pre mňa osobne je veľmi poučné to, aký silný politický tlak bol vyvíjaný a že vlastne toto viedlo aj k ďalším problémom, pokiaľ ide o CO2 NOx. Boli sme potom svetkami až podvodov ako Volkswagenu a dostávame sa potom do zložitých situácií. Verím, že výsledok e, práce vyšetrovacieho výboru bude nielen to, že sa popíše to, čo sa stalo u výrobcu, a, ale hlavne, ako do budúcna pristupovať k regulácii. Príjmané legislatívne, regulatívne opatrenia musia zabezpečiť technicky dosiahnutelné podmienky pre kontrolu a rovnaké postupy pri homologizácii vozidiel v jednotlivých štátoch EÚ. Ďakujem. Pán, pán Gambus, dve minúty. Áno, ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne. E, my sme 3. júla schválili správu na pléne, myslím takmer jednomyselne, e, kde sme hovorili o tzv. Dieselgate v, v Spojených štátoch a tento škandál sa tam týkal tisíc vozidel a nám vlastne bol daný, daný mandát Európskemu parlamentu, aby sme e, dotiahli dôsledky tejto správy do reálneho života a e, tam sa hovorilo o vytvorení istého fondu. A my e, vlastne budeme rokovať možno až do budúceho marca o výsledkoch skúmania tejto komisie a na výbore pre životné prostredie aj pre priemysel sme hovorili o tých rôznych problémoch, e, s ktorými sa budeme musieť potýkať, ale um, ak chceme reindustrializovať Európu, tak by sme mali nájsť takú stratégiu, aby sme ochránili životné prostredie a ľudia, ľudia, zdravie ľudí bez toho, aby sme poškodili schopnosť fungovania priemyselných podnikov. A preto v systéme, kde sú nanúcované normy, ktoré sú nesplniteľné, a preto sa obchádzajú. Treba nájsť e, úprimné riešenie a tu je, tu, tu je isté, istá hmla, e, ktorá sa znáša nad, celý, znáša nad celým týmto územím a e, kde sa strácajú predchádzajúce záväzky. A my sa musíme pozrieť do budúcnosti, musíme byť transparentní a musíme napríklad skúmať možnosť ako reálne merať emisie a zapojiť do toho všetkých aktérov, E, treba skrátka vynúcovať alebo vyžadovať, aby všetci e, úprimne spolupracovali e, s komisiou, aby plnili všetky pravidlá, pretože mm, inak sa dopracujeme do situácie, kedy odhalíme ďalší podobný škandál. A my teda môžeme čoskoro očakávať záver tohto vyšetrovania a budem, budeme možno hovoriť o tom, kto je zodpovedný, ale mali by sme pamätať na rast odvetvia, ktoré v roku 2015 zamestnalo viac ako 800 tisíc ľudí v Európe. Túto. pani Dali, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení pani komisárka, každý rok tisíce Európanov, dospelých a detí, sú vystavení emisiám a ochorejú. Máme ten predpoklad, že existujú aj príslušné predpisy a nariadenia, ktoré majú za cieľ zabrániť takéto situácii. A samozrejme, ten problém sa neobmedzuje len na jedného výrobcu automobilov. Aj z iných tovární proste e, unikajú emisie a často až 10-násobné objemy a koncentrácie oproti povoleným. A pritom orgány, ktoré to majú práve sledovať, nekonajú. Nemôžeme už viac tolerovať takúto situáciu, kde sa výrobcovia automobilov e, pokladajú za takých e, neotrasiteľných, že môžu konať tak, ako doteraz konali niektorí a obchádzali pravidlá a predpisy. Verím, že príslušný výbor MIS príjme také opatrenie, aby sa niečo takéto už nedialo. Ďakujem. Ďalší rečník. Pán Van Dalen. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Um, my sme e, si vyžiadali vyšetrovanie, e, ktoré ide správnym smerom, prináša nové a nové informácie, e, aj keď sú veci, no, ľudia tu odchádzajú, ale mali by sme hovoriť o konkrétnych opatreniach a poučeniach. Aby som spomenul niekoľko možných. Poprvé, ako možno riešiť tú, tú, tú, eh, tú kolaboráciu medzi vládami a automobilkami, ako rozbiť tento kartel. A ja si myslím, poprvé, eh, alebo prvé riešenie, ktoré treba urobiť, je eh, presadzovať auta bez emisie. Čisté, čisté naftové motory neexistujú, čisté benzínové motory neexistujú. A určite teda nie bez toho softveru, ktorý tam Volkswagen montoval. E, takže budúcnosť je vo vozidlách, ktoré ne, nevylučujú žiadne emisie a na to by sme mali zamerať všetky naše snahy a energetickú politiku, teda bezemisné vozidlá. Ďakujem, pán Rosaty. Pán predseda, pani komisárka, v prvom rade chcem poďakovať spravodajcom za prácu na tejto správe. Je to veľmi dobrý e, súhrn 6-mesačnej práce výboru EMIS. Preto však mandát výboru ešte nie je v plnej miere naplnený. Ostáva ešte stále veľký kus práce, ktorý treba vykonať. Je tu viacero nezodpovedaných otázok. Takže tešíme sa na závery a konečné výsledky. A samozrejme, toto sa nedá dosiahnuť bez úzkej spolupráce s Európskou komisiou. Počas e, zasadnutia sa vyslovilo už mnoho kritiky na adresu komisie, aj pokiaľ ide o niektoré aspekty typového schvalovania. Ale toto nie je cel, celý obraz, celkový obraz situácie. Aj Európsky parlament e, stratil dosť veľa času, e, keď e, e sa nepracovalo dostatočne intenzívne na príslušnej legislatíve, ktorá sa týkala emisií. Napríklad e, treba jednoznačne zakázať tie nelegálne zariadenia, ktoré dokážu e, umožniť manipuláciu výsledkov testov. Očakávame, že Európska komisia zabezpečí, že skupina Volkswagen bude kompenzovať, teda odškodní všetkých postihnutých klientov. A verím, že členské štáty taktiež budú veľmi prúžne penalizovať takéto praktiky. Myslím, že by sme sa mali teraz sústrediť na legislatívnu prácu a sfinalizovať tretí a štvrtý balík komisie. Máme na to pol roka, aby sme e, všetky tieto problémy ešte vychytali a aby sme vytvorili kvalitný materiál. Teraz je čas, aby sme dokázali, že zlé riadenie sa už nebude opakovať. Našou úlohou je tiež chrániť občanov EÚ aj pred tým, aby ich niekto klamal. Ďakujem. Paroríňo má Zoríňo, Carlos, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda, pani komisárka. Je v záujme európskeho priemyslu, európskych občanov, aby Európa zohrávala vedúcu úlohu pri prechode ku tomu, čo nazývame inteligentná mobilita, smart mobility. Povedie to k zlepšeniu života aj celkovo životných podmienok a Práve a v tomto zmysle výbor EMIS má veľmi pozitívny účinok z hľadiska činnosti. Je dôležité, aby tí, ktorí sú zodpovední za presadzovanie e, práva, aby skutočne konali. Bude potrebné samozrejme spolupracovať aj s JRC. budeme musieť e, zintenzívniť prácu v rámci EÚ aj mimo EÚ. Vieme, že tie nelegálne zariadenia sa používali a používajú možno a musíme túto kultúru vykinožiť. A aj o tomto hovorí predbežná správa a toto chce dosiahnuť aj výbor pre teda vyšetrovací víra. Každý ja, pani Grapieny, chcem pripomenúť minúta. Ďakujem za slovo. Pán predseda, pani komisárka, na úvod chcem poďakovať komisii za jej prácu, ale tu sme e, v pozícii, kedy e, teda bolo vyslovené mnoho, aj pokiaľ ide o USA a Európu. Som eh, tieňovou predstaviteľkou v našej skupine, pokiaľ ide o harmonizáciu. A táto správa sa týka homologácie vozidiel a myslím, že by sme nemali eh, odkladať eh, riešenie na neskôr a čakať, kým budeme mať všetky materiály od výboru EMIS. Treba už konať aj teraz legislatíva je aj tak príliš meká a národné orgány musia viac dohliadať naplnenie predpisov. E, poznáme situáciu aj v tomto priemyselnom odvetví a vieme, že takéto opatrenia, ktoré sa príjmú, môžu mať e, dopad aj na tých dobrých, aj na tých zlých. Pokiaľ ide o Volkswagen, ten, ten sa tu spomína, ale nie je to jediná firma, ktorá e, takto nekalo, nekalým spôsobom konala. Slovo pani, Šu, pani Šuli. Ďakujem pekne. Výbor EMIS spolu s Európskou komisiou zohrával veľmi dôležitú úlohu v tomto vyšetrovaní. Je viac než zjavné, že v Európskej únii nemáme dobre fungujúci dohľad eh, nad automobilovým sektorom. Škandál Volkswagen eh, rozhodne nie je ojedinelý príklad a dokazuje eh, to, že sa už celé roky porušujú pravidlá, ktoré hovorí o tom, že toto podvod je zakázané. E, vidíme, že na našich cestách ešte stále sú tisíce takýchto, e, tisíce takýchto vozidiel. Znižovanie emisí v vzduši je dôležitou úlohou nás všetkých a preto musíme veľmi ostro reagovať na takéto škandály a volať na zodpovednosť e, osoby, ktoré sa dopúšťajú takýchto škandálov a príslušne ich potrestať. Napriek zákazu týchto zariadení ešte stále sa povoluje príliš veľa výnimiek z tohto zákazu a to sa musí čo najskôr dostať pod kontrolu. Toto vyšetrenie výboru EMIS a Európskej únie ako takej sa bude vyžadovať rázne kroky Európskej komisie, aby sme získali späť dôveru občanov. Ďalší rečník, pán Marius. Pán predseda, e, ako sa ukázalo, aspekt konkurencie konkurencie schopnosti nemeckého priemyslu má aj tienistú stránku. A ako bolo nakoniec potrebné e, začať vyšetrovanie cestou osobitného vyšetrovacieho výboru. Týka sa to jednak Volkswagenu, ale aj iných výrobcov. Reakcia komisie bola no, ale taká, že aj v iných štátoch prebehli nejaké štúdie a vypracovávali sa a boli pokusy e, upravovať výsledky emisných testov. Aj zo strany iných výrobcov automobilov. A myslím, že by sa mali uplatniť veľmi prísne pokuty. Máme nakoniec výbor EMIS, vyšetrovací výbor a práve tu je teraz príležitosť, aby sa poukázalo na e, tie nedostatky v tomto priemyselnom odvetví. Druhý marec 2017, e, myslím, bude veľmi dôležitý. Pán Blanko, pán predseda, môžeme povedať, že tu máme pred sebou obrovské kolektívne zlyhanie, kolektívne zlyhanie tých, ktorí e, mali garantovať, že sa budú dodržovať mechanizmy na ochranu občanov a toto sa darilo tu dlhé roky. Je to tiež zlyhanie preto, e, že komisia stanovila normy, ale neboli dosť flexibilné a e, keď na to upozorňovali zástupcové odvetvia, tak sa tie normy neupravili alebo nepočúvali sa tieto názory. A tiež, je, je to tiež zlyhanie zo strany členských štátov, v ktorých národné orgány, e, ktoré mali kontrolovať a vyšetrovať práve takúto situáciu, teda poškodzovanie životného prostredia a zdravia ľudí, to neurobili. Takže pre budúcnosť bude dôležitejšie, aby sa takéto veci neopakovali, pretože hovoríme o našom zdraví a hovoríme o poškodení životného prostredia, ale tiež o odvetví, ktoré zamestnáva 100 tisíce ľudí a preto takéto takéto podvody nepomáhajú ani tým samým podnikom, ktoré ich páchajú. Ďakujem veľmi pekne, Jose. E, teraz e, pán Meissner. Na jednu minútu. Pani Meissner. Ďakujem pekne. E, výbor EMIS neodhalil úplne všetko, aj keď dospel k mnohým podľa mňa veľmi prenosným záverom. Okrem iného sa ukázalo, že Volkswagen mohol prekročiť tých 80 e, mg, e, ktoré sú povolené v Kalifornii, iba za využitia e, tohto podvodného softveru. To je samozrejme trestuhodné. V Európe je tá hranica o niečo vyššia a všetci, ktorí sa o to zaujímali, vedia, že je tam dosť vysoký faktor e, tolerancie. Je teda, povoluje sa zhruba trojnásobok toho, čo stanovuje zákon. Teda v Európe je situácia úplne iná e, z právneho hľadiska ako v USA. Musíme e, zdôrazňovať, že keďže sa snažíme znižovať emisie skleníkových plynov CO2, ale tiež chceme celkovo zaistiť menej škodlivým vo vzduší, musíme preto zaistiť, aby priemysel produkoval um, uh, čo najzdravšie produkty, uh, najzdravšie vozidlá pre našich uh, spotrebiteľov. Potom musíme tieto pravidlá kontrolovať a, a to aj je v skutočných reálnych jazdných podmienkach. Pán Kaputo je ďalší rečník. Prego, Nikola. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda predsedajúci. E, viackrát sme už spomenuli, že Európska únia by mala stať e, v čele voja proti, teda bojúco proti klimatickým zmenám a poškodzovaniu životného prostredia a Teraz, keď rozširujeme platnosť systému ETS e, medzinárodne, sa nám to aj darí, ale poškodzujú nás takéto udalosti a Dieselgate vysiela veľmi silný, silný signál a takisto vysielame signál tým, že sme zriadili vyšetrovací výbor. E, nedostali sme sa ešte do situácie Južnej Ameriky, ktorá úplne porušuje tieto štandardy, ale je našou povinnosťou, aby sme odmietli akékoľvek e, porušovanie emisných štandardov, aj ak sa to už stalo. E, a teraz, ak, e, keď bol zavedený zákaz takýchto zariadení, ktoré e, skresľujú emisné výsledky, tak by sme ho mali dodržiavať. Ďakujem veľmi pekne. Pán. Ďalej vie pán Kún. Ešte predtým, ako budeme mať e, bezemisné vozidla na našich cestách, či už na elektrický pohon alebo vodíkový pohon, musíme sa venovať analýze aktuálnej situácie a snažiť sa hľadať také technické riešenia, aby sa tieto hraničné hodnoty, čo sa týka NOx, CO2, sa mohli v praxi aj dodržať. A preto je nevyhnutné, aby pri typovom schváľovaní sa venovala eh, čo najväčšia pozornosť tomu, aby sa posudzovala eh, norma podľa eh, euro 6, aby to bolo aj technicky zabudované do vozidla. Tých 80 mg na kilometr NOx v Nemecku je reálne možné dodržať. Je potrebné, aby e, sme reagovali na situáciu na, v americkom trhu, ale tam je 70 gramov na mílu, to je úplne iný pomer na kilometr. A to sa podarí len tak, že e, sa zavedie technológia AdBlue, Blue Motion alebo niečo iné podobné um, do e, zariadenia ktoré bude eh, zachytávať eh, častice NOx eh, a bude ich premieňať na látky, ktoré nie sú škodlivé ani pre životné prostredie, ani pre človeka. Musíme sa teda venovať potrebnej analýze typového schvaľovania, aby sa už nedialo takéto klamanie. To sa musí týkať aj dohľadu na trhu typového schvaľovania a tiež skutočných jazdných emisí. Isté, že pri 130 km za hodinu alebo 170 km za hodinu pri 200 km za hodinu sú obrovské rozdiely z hľadiska produkcie emisí a toto všetko musia nové technológie kompenzovať a iba tak sa nám podarí ciele naozaj plniť. Do roka 2017 bol stanovený termín alebo 2019 100 68 mg NOx sa môže vypustiť v skutočných jazdných podmienkach a do roka 2021 už iba 129 mg. Toto musí byť náš skutočný cieľ, inak budeme v našich mestách vytvárať ovzdušie, ktoré bude eh, škodlivé pre zdravie našich občanov. Ďakujem. Kolegyňa, kolegovia, eh, my sme vám umožnili hovoriť dvojnásobok rečníckého času, ehm, takže sme boli celkom ústretoví. Každopádne máme ešte čas, ak by chcel niekto prehovoriť. Ak nie, tak by som dal slovo komisárke. Pani komisárka, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcem samozrejme poďakovať aj vám všetkým, dámy a páni, za túto výmenu ehm, názorov a takisto veľmi úprimnú diskusiu. Ja vôbec nepochybujem, že máme pred sebou spoločný cieľ rozkryť túto činnosť, ktorá spočívala v montovaní zariadení do vozidiel, ktoré mali skresliť e, emisie v prípade meraní. A takisto súhlasím s tým, že naše kroky, kroky komisie majú byť transparentné pre nás všetkých. Ja môžem za seba prislúbiť, že urobím všetko, čo bude potrebné a možné a využijem mandát a schopnosti komisie, e, ktorá má chrániť e, a presadzovať uplatňovanie zmluv, aby sme obnovili dôveru v odvetvie. Ale musím byť úprimná, nechcem hľadať e, vinníka, o čo sa tu niektorí snažia. To skutočne nie je môjim cieľom, ale musím veľmi otvorene povedať, veľmi hlasno povedať, že e, Neviem povedať so 100% istotou, že ostatní e, výrobcovia voziteľ robia to isté. Nemáme totiž dôkazy kompletné dôkazy a hoci ehm, sa snažíme robiť, čo môžeme, posielame pravidelné listy členským štátom a žiadame ich, aby vykonali vlastné vyšetrovania. Vy ste viacerí e, spomenuli možnosť e, stiahnutia vozidel v Európskej únii, ale a ja by som to rada urobila, ale nemôžem to urobiť, nemáme túto právnu bázu. Je to, je to naozaj veľmi zvláštne. V niektorých členských štátoch je povinné sťahovanie vozidel, v, v iných je dobrovoľné a v ďalších zase nie je vôbec nič. To je nevhodné a komplikuje to veci. To by sme mali nejakým spôsobom zjednotiť. No, ja si myslím, že členské štáty začali chápať, že budeme musieť opustiť isté postupy, ktoré sme uplatňovali v minulosti. Budeme musieť byť transparentní a to isté musíme požadovať aj od firiem. Musia nám začať poskytovať informácie. ak eh, ich eh, činnosť e, povedie k vytvoreniu komplexného dohľadu nad trhom, tak, e, tak toto potom v budúcnosti bude musieť byť. A je to jedna vec, ktorú by som potreboval od vás. Chceli by sme vybudovať e, komplexnú, komplexný rámec schvalovania vozidel a ja to musím povedať úplne otvorene. Ja to nerobím s tým zamerom, by som poškodila podniky a odvetvie. Práve naopak, ja som komisárka, ktorá je zodpovedná za podporu priemyslu a podnikania. Takže ja by som naozaj chcela, aby automobilové odvetvie boli konkurencie, bolo konkurencieschopné a rešpektované, aby sa mu darilo, ale uh, musím veľmi jasne povedať a dúfam, že to podniky pochopia, že musíme byť e, nároční a musíme od podnikov veľa požadovať, aby nám veľa dávali. Toto e, je kríza a Eh, musíme si stanoviť eh, spoločný cieľ. Ja si myslím, že tým spoločným cieľom by v prvom rade mala byť lepšia legislatíva, v druhom rade efektívny dohľad na trhu a motivovanie odvetvia, aby sa posúvalo k eh, vyššiemu štandardu mobility. A ja som si istá, že s vašou podporou, tak aby sme nehľadali vinníkov, pretože to naozaj nikam nevedie, teda s vašou podporou a s našou snahou sa nám podarí dosiahnuť tieto ciele, pretože Eh, je vhodná chvíľa, práve teraz je ten moment, eh, ktorý môžeme využiť na to, aby sme podporili naše automobilové odvetvie. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Eh, dám teraz slovo spravodajcom, aby zareagovali. Pán Zalba Bidegaj na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pani komisárka, ja by som chcel poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v rozprave. Chcel by som poďakovať a zopakovať svoje poďakovanie pánovi Gerbrandimu za vynikajúcu prácu, ktorý, ktorú spolu so mnou odviedol a v ktorej dúfam budeme pokračovať aj v druhej polovici e, tejto správy, spracovanie tejto správy. Niektorí kolegovia e, upozornili na to, že sa im zdá, že v tejto správe chýba ambícia, ale my pripomíname, že ide o správu pre, e, predbežnú a my by sme chceli v konečnom dôsledku, aby tá správa bola najmä odborná a technická. A chcel by som povedať e, váženému kolegovi, ktorý to spomenul, že nechceme bojovať ani proti firmám, ani proti občanom. My e, nechceme, aby nás videli ako nejakých bojovníkov, kryžiakov, ale ako e, ľudí, ktorí chcú vedieť pravdu a chcú na základe nej konať. Takže my na základe tej pravdy môžeme prísť s návrhmi, aby sme tomu zabránili v budúcnosti takémuto niečomu. A takisto by som chcel pripomenúť kolegyňam a kolegom, že toto nie je správa, ktorá bude proti odvetviu a e, nie je to správa, ktorá bude proti tvorbe pracovných miest. Práve naopak, chceme, aby táto správa podporila ochranu životného prostredia, aby to bola správa, ktorá bude podporovať e, odvetvie, konkrétne automobilové odvetvie a ktorá bude podporovať tvorbu pracovných miest. Takže ja by som chcel teraz záverom poďakovať všetkým. Druhý e, spravodajca, pán Gerbrandy, na dve minúty. You, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja sa domnievam, že táto rozpráva eh, nám vliala nové sily, mm, aj keď eh, tá, tá diskusia nebola ani tak o tej našej predbežnej správe, eh, aj, ale skôr o súčasnom stave nášho vyšetrovania, teda práce nášho vyšetrovacieho výboru. No a prečo si myslím, že to bolo povzbudzujúce, táto rozpráva? Ja som si všimol, že uh, je tu akési spoločné chápanie podstaty problému. To, že sme síce ešte nedospeli k spoločným záverom, ale práve to je výzva, e, pre ktorou stojí e, vážený kolega Pablo Zalba e, a ja, teda aby sme v závere prišli s nejakými závermi, s nejakými odporúčaniami, na ktorých sa zhodneme. Opakujem to, čo povedal kolega, sme len v polovici nášho vyšetrovania a ešte stále nám zostáva pozbierať veľa čriepkov do tej mozaiky, ktorú zostavujeme. A sú dve veci, ktoré by som chcel zdôrazniť, aj keď mám pocit, že to povedal, povedal niekto predtým, keď hovoril o mnohých zodpovednostiach a tento kolega spomenul, že v konečnom dôsledku, keby sme hľadali vynika, tak ho nemôžeme nejakým spôsobom jasne identifikovať. Nie je to jednoznačne ani komisia, ani členské štáty, e, ani tí A To je jadro problému. E, teda, keď začneme tú situáciu skúmať dôkladne, e, na to, aby sme mohli vyvodiť nejaké ponaučenia pre budúcnosť, tak by sme mali zohľadňovať nielen to, čo sa vlastne deje v automobilnom priemysle, ale aké presahy to má aj do iných oblastí. Ja mám pocit, že to hovoril kolega Ivo Belet, e, ktorý povedal, že ak budeme skúmať, kto je zodpovedný, tak e, do veľkej miery ide o neschopnosť členského štátu alebo členských štátov chopiť sa e, zodpovednosti. A to je veľmi dôležitá vec, ktorá, myslím, vyplynula z tejto diskusie. Viacerí hovorili o hľadaní vinníka. Eh, alebo obetného baránka. Ja sa domnievam, že v politike, v dobre fungujúcej demokracii, politická zodpovednosť je dôležitá. A to môže znamenať aj to, že ukážeme prstom na vinníka a na to, kto by mal niesť eh, zodpovednosť. Ale my zatiaľ silnú demokraciu v Európe ešte stále budujeme, takže by sme sa mali venovať v prvom rade tomu. Ďakujem veľmi pekne všetkým rečníkom spravodajcom aj pani komisárke za túto rozpravu, pomerne hĺbkovú rozpravu. Eh, hlasovať eh, o tejto správe sa bude dnes, ale teraz by som eh, urobil prestávku a stretneme sa tu znova o 12.30.